Uh, Mrs. Estaras, you would like to take the... Pani Estaras Feragut, vy sa hlasíte o slovo, ak sa nemýlim. Iba faktická poznámka dnes. Ľudia e, po, tej, po tomto pléne idú na lietadla hlasovanie je oneskorené a my sme oneskorení. V rozprave nie je tu komisárka ani správodajkyňa a ja chcem len povedať, aby bolo do zápisnice zapísané, že vlastne budú problémy s hlasovaním. I am aware. Pani kolegyňa, ja o tom veľmi dobre viem. Tým, že tu sedíme, neznamená to, že sa nesnažíme situáciu riešiť. Prijímame všetky potrebné kroky. Je mi to ľúto, nemáme žiadnu inú možnosť, len vlastne poveriť príslušných, aby telefonovali, aby zisťovali, aká je vec. Vidím, že pani komisárka už prichádza, pani spravodajkyňa je na ceste. Dobré ráno, pani komisárka. Teda začneme aj bez eh, prítomnosti spravodajkyne a neskôr jej dáme slovo, keď príde. Uh, Dobrý deň, pani komisárka. Ak súhlasíte, začali by sme i hneď. Pani spravodajkyňa je na ceste. Mm, ako som už eh, naznačil, aby sme